Buon po- Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Saluto Želám dobre popoludne všetkým a je pre mňa veľká česť, že môžem pozdraviť nášho čestného hostia, pána Jerryho Browna, guvernéra z Kalifornie. Včera sa zúčastnil konferencie na vysokej úrovni o životnom prostredí a energetických úsporách a jeho vystúpenie bolo veľmi podporené. My sme ho dnes pozvali na konferenciu predsedov politických skupín, ktorá je rozšírená aj o možnosť účasti ďalších členov Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že pre nás je naozaj veľmi významné mať eh, možnosť vymeniť si názor eh, s významným predstaviteľom eh, celosvetového lídra USA, guvernéra významného štátu a Spojených štátov amerických. Je to, tento štát je tiež, tento predstaviteľ je skutočným protagonistom americkej politiky. Po vystúpení pána Brauna na 8 minút vystúpia predstavitelia jednotlivých politických skupín, budú môcť položiť e, otázky a potom pán Brown ukončí niekoľko minútovým vystúpením. Keďže som Talian, som dosť flexibilný, keď dávam rečnícky čas, ale drahý guvernér, sme veľmi, musíme byť prísni pri udelovaní rečníckého času v porovnaní s inými parlamentami. 8 minút je pre europoslanca a pre naše rozpravy strašne veľa času. Ak budete chcieť, tak vám umožním aj 10 minút. Pre mňa to nie je problém a dúfam, že ani pre kolegov. Hneď vám dávam slovo a ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie. Máte slovo, nech sa páči. <clears throat> Thank you for Ďakujem pekne za pozvanie, že môžem byť súčasťou tejto diskusie. Dúfam, že to bude plodné. Téma, prečo som vlastne tu v Európe v tomto čase, je, aby som sa zúčastnila COP23, aby sme sa pohli ďalej, pokiaľ ide o inteligentné kroky v oblasti klimatických zmien. Ako viete, Kalifornia je silná, ak to porovnáme s ostatnými štátmi Spojených štátov amerických. Vidíme, že klimatické snahy e, sa nás týkajú všetkých a potrebujeme globálne odpoveď na ne. Odpovede však prídu iba od, individuál, od jednotlivcov, od individuálnych štátov, od jednotlivých krajín. A preto si to vyžaduje skutočne mobilizáciu krajín celého sveta. Európska únia robí v tejto oblasti veľa. Spojené štáty americké momentálne e, sa vzdali participácie na Parížskej dohode. Dúfam, že čoskoro budeme znovu súčasťou, ale zatiaľ práve predpisy v jednotlivých členských štá- v štátoch, Spojených štátov amerických tam sa snažíme robiť v tejto oblasti veľa. Máme 190 provincií, ktoré vlastne reprezentujú tretinu produktívnej kapacity HDP. A to sa týka zhruba milióna ľudí, takže všetci tí, čo robia v prospech e, reakcie na klimatické zmeny, tak je nás veľa, aby sme odvrátili tie existenčné hrozby. Tie hrozby, ktorými musíme čeliť, e, ako vidíme, že e, máme tu takisto aj nukleárnu otázku, ktorá je nebezpečná v súčasnosti e, veľmi a klimatická zmena predsa len je jedna z tých hlavných tém, o, ktorej sa, o ktorých sa v súčasnosti veľa hovorí. A preto som vlastne v Európe, videl som vlastne vývin situácie v Kalifornii, môžeme urobiť veľký pokrok, urobili sme určité kroky už, pokiaľ ide o naše uhlíkové emisie, tie chceme do roku eh, do toho obdobia, ktoré sme stanovili, znížiť a snažíme sa urobiť určité obmedzenia, pokiaľ ide o skleníkové emisie. Je to 18 až 19 tón na osobu, takže a to, aby sme to dosiahli, ešte máme veľa práce pred sebou, ale už sme urobili kroky, pokiaľ ide o emisie vozidiel, pokiaľ ide o elektrické vozidla, máme 300 tisíc elektrických vozidiel, už máme už cieľ, aby ich bolo zhruba pol milióna v najbližších 7 rokoch a Takisto máme obnoviteľnú energiu a štandardy v tejto oblasti máme už zhruba 30 chceme 50 obnoviteľných zdrojov pre energiu, pokiaľ ide o obdobie do roku 2030. Pokiaľ ide o palivo, pokiaľ ide o benzín, ktorý vlastne dávame do auta, Chceme robiť všetko preto, aby to bol o 10 e, benzín, ktorý bude mať o 10 menej uhlíka. Toto je štandard, ktorý je z technického hľadiska v našom štáte v Kalifornii predpísaný a to si vyžaduje, aby podniky uplatňovali buď biopalivá a takéto zmesi, alebo podporovali energetické, elektrické energie pre vozidla, alebo jednoducho platili za tú za tie prekročenie takýchto cieľov. Energetická účinnosť, tu uplatňujeme štandardy, vytvárame štandardy a máme takisto systém záchytu týchto emisí, ktorý sa obnovil do roku 2030. Obnovil sa v rámci legislatívy v našom štáte a máme 8 republikánov, ktorí hlasovali za takúto zmenu zo 120. Takže toto je bezprecedentné. Nikde inde v Amerike Máme republikánov, ktoré by hlasovali v takomto množstve v prospech eh, opatrení, ktoré súvisia s klimatickou agendou. Takže vidíme, že republikánsky vodca, ktorý umožnil túto situáciu, bol odstránený z vodcovskej pozície, pretože republikáni eh, revoltovali proti nemu v tom zmysle, že jednoducho uznal to, že existujú klimatické zmeny. A ja pochádzam z prostredia, kde máme veľmi rozšírené popieranie aj vedeckých výsledkov, ktoré sa týkajú klimatických zmien. A v podstate je to taká otázka stranickej disciplíny, nie teda formálne, ale teda v každodennom živote v tom spôsobe, ako vlastne funguje táto strana. Takže sme tu pred veľkou výzvou v Kalifornii aj v celom zvyšku USA. Máme 14 alebo 13-14 ďalších štátov, ktoré pracujú s nami, spolupracujú rôznym spôsobom, pokiaľ ide o tie ciele, ktoré sme si stanovili. Myslím, že ten počet bude rásť aj ďalej, ale ja vidím tú hrozbu skutočne takú vážnu a nebezpečnú týchto klimatických zmien a vyžaduje si skutočne veľkú reakciu a jednoducho nám sa to nepodarí zvládnuť, ak nerozvinieme oveľa väčšiu osvetu, oveľa väčšie záväzky e, v spolupráci s Európskou úniou, v spolupráci s regiónmi a štátmi Spojených štátov amerických, s Čínou, ktorá vlastne dosť agresívna v tejto oblasti, s Indiou, v Južnej Amerike, v Indii. Každý je postihnutý rovnakou mierou, každý musí na to reagovať a Tí, ktorí sú v takej vodcovskej pozícii ako napríklad Európska únia, majú hlavnú rozodpovednosť a hlavnú kapacitu, pokiaľ ide o ďalšie možné kroky. Takže ja apelujem a podporujem e, všetkých, aby sme boli jednotní. Ja sám robím, čo môžem na to, aby som túto osvetu šíril. nepodarí sa nám to urobiť, ak nebudeme postupovať spoločne. A to riziko tých zvyšovania teploty, vidíme, že to môže e, rýchlo prejsť cez e, ten hraničný bod nezvratne, to prinesie veľkú deštrukciu a zhorší to situáciu života miliónov ľudí. Zdá sa, že v niektorých častiach sveta sa toto udeje už veľmi rýchlo, takže e, zatiaľ nemôžeme spať na Vavrínoch tak, ako to je u nás, z krajiny, z ktorej ja pochádzam. E, Takže pokiaľ ide o COP23, tu sa chceme spoločne spojiť s ostatnými štátmi a provinciami, provinciem ako napríklad Quebec alebo Ontario alebo štáty New York a Washington, Oregon a e, takisto niektoré regióny v Číne, v Európe, v Južnej Amerike. Všade na celom svete sa snažíme od dola smerom nahor tlačiť na to, aby sa urobila a klimatická agenda, aby sme zvládli túto vízu. Preto som tu, som rád, že môžeme o tom hovoriť, vypočuť si niektoré z vašich myšlenok, ale ja mám jasné posolstvo. Tá hrozba je veľmi veľká, môže to zmeniť ľudskú civilizáciu, nie je to vzdialené od nás 10 ročia, je to bližšie, než si myslíme a po, nepodarí sa nám to zvládnuť, ak nezačneme konať, čo možno najskôr, a to veľmi širokospektrálne, udržateľne, a musíme jednoducho získať mysle a zmýšľania ľudí a musí to byť celosvetové. Takže to je všetko z, mo- z mojej strany a budem rád, ak budem môcť reagovať na vaše otázky a prispieť do diskusie, či to vnímate vy rovnako, alebo máte odlišné názory. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Brown. Ďakujem za to, že ste dodržali čas úplne fenomenálne. Ja sa veľmi teším ako predseda tohto zasadnutia. Teraz prvý rečník za EPP je prvý podpredseda Európskeho parlamentu Mariot McGuinness. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dúfam, že sa budete tešiť aj tomu, ako ja dodržím čas. Ďakujem pekne, pán guvernér. Ďakujem za vašu jasnú prezentáciu. Mňa zaujímajú vaše postrehy ohľadne toho, že Spojené štáty americké momentálne zaspali na Vavrinoch, pokiaľ ide o Parížskú dohodu, možno by ste k tomu mohli povedať viac ohľadne toho, čo sa urobí v budúcnosti, pokiaľ ide o tieto záväzky. Pozitívne ste sa vyjadrili, pokiaľ ide jednotlivé štáty Spojených štátov amerických, čo sa robí v jednotlivých regiónoch, ale zároveň ste nás upozornili na to, že jednoducho ešte stále máme pred sebou veľa práce a tuto musíme zvládnuť čo najskôr. Zaujímalo ma to, čo ste povedali napríklad vo Vatikáne a možno by ste takisto mohli povedať niečo k týmto vašim vyjadreniam. Ja budem citovať pre kolegov. Hovorili ste tam na sympóziu pre životné prostredie a povedali ste, že vysporiadanie sa s klimatickými zmenami to si nevyžaduje iba vedecké záväzky, ale aj náboženské záväzky. Hovorili ste o tom, že problémom sme my a že problémom je náš, naše pohodlie, naša E, nenásytnosť a bude si to vyžadovať skutočne celé nasadenie každého jednotlivca na celej planáte. To musíme všetci urobiť. Viacerí s vami súhlasia. A keď sa pozeráme do zrkadla, tak jednoducho musíme sa priznať, že tieto vyjadrenia sú pravdivé. Ale ako presvedčíme ľudí, ktorí si uvedomujú, že tu je problém, pokiaľ ide o klimatické zmeny, ako si osvojiť zmeny, ktoré môžu zmeniť spôsob každodenného života, pretože to je vlastne niečo, čo sa nás bytostne týka, môže sa to zmeniť. Nic... Ako presvedčíme ľudí, aby sa uberali smerom takým, aby, ako dúfame, že sa musíme uberať spoločne. Tu v parlamente, vypočujete to vlastne aj z úst ostatných kolegov, je veľký záväzok, aby sme robili niečo proti klimatickým zmenám, ale keď sa pozrite na niektoré sektory, napríklad farmárstvo, ktoré poznám dobre, tak sú tu obavy napríklad v oblasti poľnohospodárstva, že sa očakáva v polnohospodárstve oveľa viac, od polnospodárstva oveľa viac ako doteraz. Ak sa zastavia niektoré druhy výroby, tak môže byť skutočne ťažké robiť niektoré kroky, ktoré budú mať konkrétny dopad potom aj na budovy a na dopravu. Musíme byť oveľa efektívnejší a sú tu určité vývojové technológie, ktoré môžu uľahčiť tieto naše kroky dopredu, ale sú tu predsa len určité síly, ktoré žiadajú, aby sme znižili naše očakávania a ambície o polovicu. Takže uplatnite svoje vedomosti a poznatky, aby ste nás udržali a pobádali na tej ceste, kde sa spoločne snažíme uberať. A keď ste oslovili napríklad e, ľudí vo Vatikáne, keď ste hovorili o tej nenásytnosti ľudí, že toto všetko vedie k týmto klimatickým zmenám. Ako chceme jednoducho presvedčiť ľudí, aby zmenili to, čo majú napríklad dnes k dispozícii, predovšetkým pokiaľ ide o rozvinutý svet, kde sa zdráhame zbaviť sa tohoto nášho komfortu, v prospech nejakého všeobecnejšieho dobra. Možno by ste nám mohli povedať viac k tejto téme a pomôcť nám, aby sme sa spoločne vysporiadali s klimatickými zmenami. Vy viete, že čo treba urobiť, ale keď sa napríklad pozrieme na situáciu v Spojených štátoch amerických, jedno z tých vyjadrení, ktoré sme počuli zo strany EÚ občanov, ktorí hovoria, prečo máme my niečo urobiť, keď Američania nerobia. Mohli by ste nám, mohli by ste nám povedať niečo k tomu viac? Páči sa mi napríklad tá myšlienka, že treba urobiť niečo od dola nahor, pretože to je veľmi dôležité. Možno by ste mohli rozviesť aj túto tému a povedať nám niečo, ako sa, to, ako sa tomu darí v USA. A posledná vec, povedali ste to celkom jasne, že ľahko sa dá urobiť málo, keď už vnímame celok. Ako presvedčíme teda nás všetkých, tí, ktorí ešte neurobili v, tejto svet, v tomto svete nič, ako presvedčiť tie rozvojové krajiny, ktoré sú vo veľkej núdzi, že jednoducho v tejto konverzácii nebudú opomenutí. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Van Brent v mene socialistov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som, rada by som chcela privítať pána guvernéra Brauna. Je dôležité, že máme toto stretnutie že si vymieneme názory. Na úvod poviem, alebo budem citovať Benjamina Barbera, veľmi známeho akadémika, ktorý už e, nežije a bol môjim priateľom, napísal viacero kníh. Najznámejšia kniha bola pod názvom Čo keby vládli svetu starostovia dnes nie ste tu v pozícii len guvernéra Kalifornie, pretože e, ste boli takisto starostom Oaklandu. A ja verím v ten názov, v tom, e, v tom názve, že svet by bol na to lepšie, keby nám vládli len starostovia. Ak sa pozrieme na e, politikov, ktorí sú oveľa bližší k ľuďom, vidia naozaj, kto trpí v dnešných dňoch a súčasne všade na svete, nielen v Európe, v štátoch, na vozličku sveta vidíme starostov a lokálnych politikov, ktorí naozaj riešia klimatické zmeny. Miesta, regióny, štáty vytvárajú dôležitú koalíciu. Takisto takú koalíciu zákubujete. vy, Kalifornia. Toto je dôležité, aby sme to dnes zdôraznili prijala množstvo krokov v, boji za klimatické zmeny. To je nevyhnutné, pretože ste šiestou najväčšou e- e- ekonomikou a to je veľmi dôležité. Komisia dnes predložila návrh, e, pokiaľ ide o emisie CO2 z vozidiel. Nejdem do podrobností, je práve tento mandát k vozidlám budeme mať iné možnosti, kde o tom možno hovoriť. Rada by som však zdôraznila, že, že ZEF e, funguje, pretože ste to zaviedli v Kalifornii v 90. rokoch. Vy, e, guvernér Brown, ste posilnili tento program až e, 1,5 e, milión e, ZEF e, v roku 2025. To je príklad pre Európu Veľmi dôležitá druhá časť boja proti klimatickým zmenám to je sociálny rozmer. Možno by som nemala hovoriť o sociálnej dimenzii. Klimatické zmeny sú sociálnou otázkou je to otázka e, distribúcie. Ak e, sa nepostaráme o to, vytvoria sa to nerovnosti, vytvoria sa konflikty a neistoty. Ak chceme zabezpečiť, že každý pracuje s nami, potrebujeme dobrú prechod k bezuhlíkovej ekonomike. A to nie je ľahká cesta. Nie preto, že nevieme, ako dosiahnuť tieto ciele, a však, pretože množstvo z nás má strach stratiť e, privilégia a právomoci. Väčšina e, z našich voličov sa obáva e, zmien planéty, aj, aj zmeny každodenného života. A problém je v tom, že táto tranzícia, nová ekonomika, všetci by sa mali zúčastňovať, nielen niektorí, aby to bola protektívna tranzícia, aby v nej ľudia videli, že je tu miesto pre dobré pracovné podmienky a dobrú prácu. v neposlednej miere je tu určite nádej, pretože keď prezident eh, E, Trump avizoval, že e, e, sa stiahne z Parížskej dohody, že by to znamenalo zmiernenie ambícií. Je to naopak. Opak je pravdou. Viedlo to k tomu, že sa zomkli svetové parlamenty, svetové vlády v boji proti tejto tendencii. Dnes v Spojených štátoch, hoci Washingtonská vláda Eh, avizuje jednu vec, množstvo miest a štátov berú tieto problém veľmi vážne, preto pán guvernér, nie je to Washington, ale vy, ktorí dnes diskutujete s EÚ o vytvorení spoločného uhlíkového trhu. Mám dve otázky, jedna je trošku všeobecnejšia. Už ste to spomenuli, ako by sme my z európskeho pohľadu vám mohli pomôcť ďalej tvoriť koalíciu eh, eh, tých ochotných Spojených štátov. Viete, že e, mesta povedali, že si dajú záväzky, ale čo záväzky finančníkov v Spojených štátoch? Ďakujem. Thank you. The next speaker is Miss... Ďakujem. V, e v mene EKR teraz pani Stevens. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán guvernér, ďakujem za to, že ste si našli čas. Verila som vždy, že vzťah Európy so Spojenými štátmi je veľmi dôležitá. Ak chceme reagovať na výzvy, Amerika bude pre mňa druhým e, domovom. E, študovala som v Kalifornii na Berkeley na e, právo. Rok som strávila potom aj v St. Louis, Missouri sú to miesta, kde možno vidieť optimizmus, kreativitu. To, že tu dnes ste, je jasný signál, že Amerika a Európa chcú spolupracovať na najdôležitejších otázkach. Naše výzvy nikdy neboli také veľké. Potrebujeme eh, ambicióznu cezhraničnú spoluprácu, ktorá zabezpečí domácu a globálnu bezpečnosť našich občanov energetická kríza je tu, vytvoria sa silné liberálne e, obchodné väzby a posilnia sa naše ekonomiky, aby sme vytrvali v testoch globalizácie, rastúcej populácie a technologickej revolúcii. Samozrejme, chrániac naše životné prostredie, to je jedna z najvážnejších, najzávažnejších tém. Nie je to téma, ktorú by sme vedeli pretláčať čoraz ďalej. A potrebujeme začať teraz, aby sme chránili generácie pre budúcnosť. E, súrne veci nemôžu zatlačiť do úzadia veci e, dôležité. Musíme sa snažiť plne implementovať Parížskú dohodu a e, tvárniť budúcnosť, ktorá nebude priškrcovať pracovné miesta. A dôležité je mať čistú energiu, inovácie a technológie, aby sme mali lepšiu budúcnosť ak nedokážeme presvedčiť spotrebiteľov a podniky, že toto je správna cesta, tak naše politiky zlyhajú. Realita je taká, že budeme, e, budeme musieť spojiť realizmus s pragmatizmom. Kalifornia sa pozerá na dopad e, dovozov z Číny, pokiaľ ide o ocel a materiály. Ide o štandardy, kalifornských produktov. Určite chápete politické problémy priorit národných, priorit e, regionálnych, takisto spolupráce s bezprostrednými susedmi. Všetci e, o tom tu v EÚ vieme a hoci si tu sadáme s rozhodnosťou, musíme odchádzať aj s určitým kompromisom. Niekedy kroky po kroku môžu byť veľmi malé. To však neznamená, že e, by sme nemali byť e, nejasní v našich ambíciách. Musíme spolupracovať s priemyslom, aby sme mohli e, prejsť k čistej energii ekonomicky stabilným a udržateľným spôsobom. Vítame, pretože ste tu v Bruseli a zdieľate s nami vaše kalifornské skúsenosti, hlavne pokiaľ ide o finančné stimuly pre vozidla, polnospodárske vozidla a autobusy. Tu sú diskusie, ktoré musia prispieť nielen na národnej či EU úrovni, ale aj na globálnej úrovni a na VTO. Rím e, nevznikol za deň, ale rovnako tiež čas e, veľmi e, beží ako ste povedali pri návšteve do Pekingu, pán guverné, nič nie je dôležitejšie, nič nie je zložitejšie. Musíme ukázať, že nízke emície môžu byť dobré pre podniky, pre ekonomiku a že je to dobré pre spotrebiteľa. Samozrejme, naše vzájomné záujmy prekračujú e, o problematiku životného prostredia. Zdieľame záujmy a históriu Chceme spolupracovať s USA a s Kaliforniou. Naše kontakty sú symbiotické eh, v globalizovanom svete, takže ďakujeme vám za návštevu, že ponúkate ruku priateľstva parlamentu a EÚ a dúfam, že to bude viesť ku konštruktívnej budúcnosti. Now Mrs. Berder in name of the Libra Group. Za liberálu pani Berder. Ďakujem. Ďakujeme, pán guvernér. Veľa sme si vypočuli e, o verejných reakciách na možné stiahnutí sa z Parížskej dohody. To je správne. Rovnako je však tu výkrik, pokiaľ ide o zásahy do, našho prírod, do našej biosféry, ktorá je pod tlakom životného štýlu ľudí, e, profitu a naháňania sa za ziskom. A za suvenírmi, za trofejami. Toto všetko prispieva ku klimatickým zmenám. Vidíme, že je tu veľká hrozba pre udržanie života. Americký e, konzervačný program rovnako pomáha miernym, miestnym e, komunitám i zraniteľným e, druhom Rozpočet 2018, e, ktorý navrhol Trump, však e, zamýšľa e, prostriedky, ktoré sú škrtané až o 70 miliard dolanov tiež, pokiaľ ide o zákon na ochranu azijských levov, pardon, slonov obrovská miera e, úbytku týchto druhov, jeden kus za minútu. Toto ukazuje, ako by mohlo túto eróziu zastaviť financovanie. Ako podporujete ako guvernér ochranu životného prostredia v rámci vašich kampaní na ochranu a boj proti e, úbytku život, životného prostredia? ľudia e, potrebujú e, živú prírodu. Vždy sa objaví e, táto téma ako priorita pri voľbách. Prečo je to tak podľa vás? Grazie, del gruppo... Ďakujem v mene, mene GUE pani Jadzekamp. President, and thank you. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán guvernér. Je pocťou, že vás tu máme, ako inšpirujete ľudí na celom svete, ako zjednodušujete a umožňujete tento prístup smerom z dola nahor. Klimatické zmeny a globálne oteplovania sú hrozbou pre ľudí aj pre zvieratá. A Parížská dohoda je tu na to, aby sme urobili všetko preto, aby sa to oteplovanie e, udržalo pod prahom dvoch stupňov. Ale my všetci vieme, že nerobíme dosť na to, aby sme tento cieľ dosiahli. Nebudem teraz hovoriť o autách, pretože vás istotne neprekvapí toto, o čom chcem hovoriť. Chcem hovoriť o inej téme, chcem hovoriť o priemyselnom farmárstve, napríklad emisie z priemyselného farmárstva, to, tu je viac tých emisí ako napríklad z dopravy. A preto, preto je to jedna z hlavných príčin klimatických zmien, až sa to aj zhorší, ak nebudeme teraz konať, pretože pred 15 rokmi počet dobytka na celom svete bolo 15 miliard, miliard na celom svete a teraz sa to navýšilo až do roku 2024 miliard, takže to je trikrát viac ako ľudí. A na to, aby sme jednoducho týmto zvieratám zabezpečili jednoducho potraviny, krmivo, na to sa potrebuje veľké množstvo pôdy. Ak napríklad nebudeme plitvať na pôdou napríklad na krmivo, tak môžeme ľahko nakrmiť až 11 miliard ľudí. Aby napríklad všetci ľudia začali v Indii jesť toľko mesa ako my v Holandsku a ak by si osvojili náš životný štýl iba napríklad na 4 dní v týždni, tak to by jednoducho prinieslo do tých emisí dodatočných 840 megatón. Nepotrebujeme nejaké technické vyjadrenia, my jednoducho potrebujeme jesť menej e, mesa. A uvediem príklad, ak by niekto v Spojených štátoch amerických sa zdržal od jedenia mesa na 3 dni v týždni, tak by sme ušetrili toľko emisí skleníkových plynov, ako napríklad v prípade ako tie emisie e, benzínu, ktorý sa vlastne vyťaží e, v arabských štátoch. Ak by napríklad v Spojených štátoch amerických sa nejedlo meso 6 dní v týždni, tak by to ušetrilo celoročné skleníkové emisie napríklad štátu Kalifornia. Viem, že to je nové pre vás, preto som doniesla dve knihy Meet the Future, aby som vás inšpirovala, pokiaľ ide o COP23. Mám jednu otázku pre vás. Čo robíte, aby ste stimulovali a posilnili jednoducho e, naše povedomie, aby sme viac jedli rastlín a nie mesa. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Žada. Vážený pán guvernér, vítajte medzi nami v Bruseli v Európskom parlamente. Ste v špecifickej situácii. Kalifornské hospodárstvo je významnejšie ako veľké množstvo ekonomík v Európe, ale nesedíte pri rokovacom stole a to ma vedie aj k dvom bodom v súvislosti s COP23 a nebezpečenstvo, ktoré ja vidím v tomto momente. Máme Parížskú dohodu, ale to znamená aj dve veci. Je to veľmi ambiciózny cieľ 1,5 až 2 stupňa Celzia maximálneho oteplenia do konca, do konca storočia o to lepšie, pretože e, spolupracujeme aj s vedcami, ale táto parížská dohoda a OSN to pripomenulo. To sú aj záväzky štátov, ale tie sú oveľa vzdialené od týchto cieľov. A jedna z najväčších víziev je podľa mňa, aby sme prešli od klimatickej diplomacie, kde sú veľké prejavy a veľké slova k skutočným klimatickým činom, aby sme posilnili záväzky, zainteresovaných e, dohovoru OSN proti klimatickému oteplovaniu. A moja prvá otázka, ako dosiahnuť a postupovať, aby e, krajiny, ktoré e, sa očakávalo v 90. rokoch, boli pokrokové a vpredu, ako by mohli tie, ktoré teda zaostávali v 90. rokoch, tak aby dobehli. A potom v COP23 tá situácia, to čo aj vy stelesňujete, COP23 a OSN sa stávajú ako, akýmsi veľtrhom firiem, ktoré to robia dobre, občanov, ktorí tam chodia a konajú, samozpráv, radníc a provincií ale v konečnom dôsledku štáty sa schovávajú za akcie týchto neštátnych aktérov, aby toho veľa už nemuseli urobiť. A je tam jedno ďalšie nebezpečenstvo, ak budeme hovoriť, že starostovia, provincie alebo isté firmy konajú toľko, že už potom nebudeme vyvíjať dostatok tlaku na štáty, ale ak my chceme skutočne ísť len do tých eh, dvoch stupňov Celzia, je potrebné, aby sa konalo aj na tej štátnej úrovni oveľa, oveľa viacej. A preto by som rád od vás počul, že vy niekedy nahrádzate pôsobenie eh, štátov a tým, že dochádza k tejto náhrade, tak potom ten tlak na štáty tu nie je dostatočný. A potom eh, vzťah EÚ a USA. Prezident Obama zrušil e, projekt Kextol Nixel ropovodu, pretože bol presvedčený, e, že mal e, hrozné dôsledky na životné prostredie. Myslíte si, že v Európe by malo znamenať, že Európa by mala zastaviť bituminóznych, dovoz všetkých bituminóznych pieskov ropy pochádzajúcej z, z, z, z bridlice, aby sme konali e, ekologicky. Aby Európa bola koherentná so svojou volou nerozvíjať bridlicový plyn na svojom e, území. A posledná otázka. Kalifornia viacej ako Európa sa snaží rozvíjať ekonomický model, ktorý pôsobí aj e, v obnoviteľných zdrojoch energií a zároveň mať digitálne hospodárstvo. Snažia sa mať klimatické hospodárstvo alebo nové technológie sú spojencami tých e, čistých energií alebo zníženia spotreby. Myslíte si, že tento kalifornský model sa dá vyviesť aj do iných štátov USA a či je možné ho vyviesť aj do Európy. Ďakujem za pozornosť. Za FDD nech sa páči, má slovo pani Lundgren. Pán Lundgren. Ďakujem pekne, pán predseda. Nakoľko pán Finč nemohol prísť, tak ma požiadali, aby som prečítal jeho prejav. Pán guverné, chcem vás privítať v Bruseli, v Európskom parlamente. Pred pár dňami v Ríme ste apelovali na úsilie, aby sme sa všetci zomkli, pokiaľ ide o snahy v tej oblasti životného prostredia. Ja chcem povedať, že e, prezident Trump jednoducho dáva do popredia hlavne svoje e, vlastné politiky. Viacerí ako aj ja sú e, proti klimatickým zmenám. tu, tu lobby zelených, dokonca aj Európska komisia jednoducho stále kladie nové ciele, pokiaľ ide o znižovanie emisí európskej politiky, ohrozujú viaceré aktivity, a takýmto spôsobom nič nedosiahneme. Nemôžeme očakávať, e, že by sa znížili. Emisie budú iba narastať. E, tieto investície do tejto oblasti neohrozujú iba naše hospodárstvo, ale ohrozujú a zvyšujú napríklad aj vlastné produkciu z CO2. Znižuje to našu konkurencieschopnosť, a dúfam, že tento problém budeme spoločne riešiť. I IPCC sa míli a klimatické zmeny ako také sa preceňujú, predovšetkým malé navyšovanie e, teplot, ako sme to videli, to jednoducho je v súlade s tými dlhodobými cyklickými zmenami, ktoré sme tu videli za ostatné roky Vidíme, ako sa striedajú teplé a studené obdobia, takže vlastne sme sa dostali iba do toho teplejšieho obdobia. Nie je to nič nové a dá sa to ľahko vysvetliť. Pokiaľ ide o ústup e, ľadovcov, to sa samozrejme deje, keď sú tie teplejšie obdobia. A počet e, polárnych medveďov, ako vidíme, tento sa znižuje, avšak vidíme, že sú to štúdie, ktoré poukazujú na to, že sa ich počet zvyšuje Vidíme, aké sú tu trendy, vidíme, že rastie aj hladina vody, ale hladina vody rastla už 10 tisíc rokov a napríklad rast tejto rýchlosti je oveľa nižší ako v minulosti. 97% vedcov súhlasí s touto teóriou. Tieto tvrdenia sa vlastne takýmto spôsobom diskreditovali, že žiadny eh, vážny politik by to nemal brať vážne. Pravdou zostáva, že klimatickí vedci, odborníci v oblasti klimatológie sa venuje tejto téme už dlhšie obdobie. A čo sa napríklad týka IPCC, toto nie je nezávislá skupina neza- vedcov. Títo iba podporujú dokumenty a ako už som spomenul, je za tým zelená lobby. Máme tu viaceré oblasti, ako napríklad produkcia, produkcia e, viacerých e, kovov. Vidíme, že ako sa tieto firmy vzhľadom na tieto opatrenia musia zatvárať. Takže dúfam, že sa nám podarí ísť iným smerom. A my teraz máme takúto možnosť urobiť niečo, vy máte možnosť urobiť niečo v Spojených štátoch amerických. Rečník čítal netlmočiteľný text. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vítame vás, pán guvernér. Sme radi, že ste tu dnes medzi nami. Je to prvá príležitosť pre nás pre, porozprávať sa s demokratickým guvernérom. Po víťazstve prezidenta Trumpa mali sme možnosť sa rozprávať so sériou guvernérov, ktorí majú inú predstavu, e, ale EÚ ich prijala s otvorenou náručou a ja sú to ľudia, ktorí celý život strávili v politike a podporujú štát, štátna intervencia, vynakladajú peniaze daňových poplatníkov na rôzne účely v Kalifornii. A táto politika navyše izoluje Kaliforniu od ostatných štátov USA. Vaši voliči podporovali Hillary Clintonovu a aj tu vidíme, že ten váš štát je odlišný od iných štátov v USA. Možno by ste zvalovali aj, zva, zvažovali aj vstup do EÚ. Vaša, e, váš štát, Kalifornia, má iných voličov, než je možno väčšina amerických voličov. Pozrime sa na to, aká je situácia v Katalánsku. Aj tam je situácia iná než v Španielsku. A teraz, pokiaľ ide o vašu politiku v Kalifornii hovoríte, že potrebujete získať srdce ľudí v boji proti klimatickým zmenám. A keď hovoríte voličom, že budete zvyšovať dane o 1,12, čo oni tomu hovoria, to nie je veľmi pekné. Ale sú aj ďalšie aspekty, ktorým sa musíte vo svojich politikách zaoberať. A je nepochybné, že keď vidíte podniky ako Elon Tesla, ktorí dostávajú miliardy dolárov od príspevkov, ktoré sú financované daňovými poplatníkmi, tak treba myslieť aj na iné firmy, ktoré tieto prostriedky nedostávajú. Keď máte takúto politiku, obrovské množstvo ľudí v Kalifornii žije v chudobe. 43 Kalifornianov podľa vlastných vašich štatistik nemajú dosť zdrojov na to, aby splňali svoje základné potreby, ale stále máte e, politiky, ktoré sú zamerané na klimatické zmeny a to v štáte, ktorý takto navyšuje svoju chudobu. V OECD a v OSN je známe, že práve klimatické politiky majú najväčší dopad na chudobných, takže je pravda, že keď keď máte e, obyvateľstvo e, s ekologickou uhlíkovou stopou 22,3 a niekde je to 8 tón, keby sme to mali opakovať v Európe, tak vidíme, že tieto klimatické politiky najviac postihujú práve chudobných. Ja chápem, že chcete uplatniť niečo dobré, ale nechápete, že tie politiky, ktoré vy implementujete, e, len spôsobujú to, že bohatí sú bohatší a chudobní sú stále chudobnejší. Ďalší e, rečník je naozaj pre mňa e, veľkou cťou, že môžem hovoriť v mene najväčšej poslaneckej skupiny po dvoch príspevkoch kolegov. Jeden hovorí Peter Líze, Jeden z kolegov povedal, že mnoho ľudí v EÚ súhlasí e, s prezidentom Trumpom. No, v EÚ nás je 500 e, miliónov, možno 10 politikov, ktorí zastupujú týchto 500 miliónov, tak súhlasia s pánom Trumpom. Možno by ste mohli povedať, že je to veľa, pretože 50 miliónov to môže byť veľa, ale je to rozhodne menšina v tomto parlamente a je to aj menšina e, európskej verejnosti. Predseda našej politickej skupiny, ktorá je najväčšia v parlamente, pán Manfred Weber povedal, keď sme ratifikovali Parížskú dohodu, klimatické zmeny sú pravdepodobne ústrednou úlohou našej generácie politikov a to je väčšinová pozícia Európskeho parlamentu. A keď e, sa prezident Trump rozhodol stiahnuť z Parížskej dohody, tak Manfred Weber ako predseda najväčšej politickej skupiny povedal, teraz je to na Európe. Európa musí prebrať to líderstvo, aby sa ciele Parížskej dohody zrealizovali, aby sa zaistila budúcnosť nášho životného prostredia a priemyslu. A hovoril špecificky o spoločnostiach, a v štátoch, aj e, v takých štátoch, ako je Kalifornia, ktoré zdieľajú tieto záväzky. Takže s týmto posolstvom sa môžete vrátiť do vašej krajiny a môžete povedať, že vaše názory zdieľa väčšina, e, väčšina Európskeho parlamentu a 90 občanov EÚ my robíme konkrétne kroky na splnenie našej klimatickej dohody práve v tomto okamihu o 18 sa začal trialóg, posledné rokovania medzi EU inštitúciami o systéme ETS, teda o obchodovaní s povolenkami. My túto oblasť chceme posilniť, aby investície do znižovaní uhlíkových technológií boli väčšie. A o tom všetkom sa dnes rokuje, a keď sme na predchádzajúcej schôdzi výboru EMV počuli, E, nejaké názory. A čo sa vlastne rozhodlo, tak buďte si istí, že o tomto sme diskutovali aj v parlamente, aj v rade. A návrh komisie je veľmi dobrý na posilnenie spolupráce. Rád by som vás, pán guvernér, ešte upozornil na jednu záležitosť, ktorá sa tu už spomenula, a síce letecká doprava. Letecký priemysel má zatiaľ malý podiel na emisiách, ale ak nebudeme konať, tak bude zaostávať za tým, čo sme dosiahli vďaka nášmu úsiliu. V iných priemyselných odvetviach musíme viacej spolupracovať a ja som bol trochu sklamaný, keď Hillary Clintonová bola ministerkou zahraničných vecí a keď to naše úsilie nebolo tak podporované USA, myslím, že tu by sme mali konať e, spoločne na medzinárodnej úrovni a rád by som vás na tento bod upozornil. Možno to môže vyzerať ako menšia záležitosť, ale emisie narastajú. Každých 10 rokov sa zdvojnásobujú a musíme konať aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán guvernár. Nebudem vám klásť otázky, pretože som mala príležitosť, hovorí pani Miriam Dali, E, mala som možnosť už ich položiť na predchádzajúcej schôdzi a ja viem, že padlo veľa otázok a potom na ne musíte reagovať. A to nie je najjednoduchšie. Ja by som len spomenula COP23 a na úlohu, ktorú budú zohrávať podľa nás mestá a regióny a podnikateľská sféra, priemysel a iní zúčastnení. Myslím si, že COP23 je vynikajúca príležitosť, ak chceme naozaj mobilizovať akcie na boj proti klimatickým zmenám. Keď sa pozrieme na naše krajiny a na ich záväzky, tak tieto krajiny musia poukázať aj na svoj pokrok, ktorý dosiahli vo svojich krajinách. A to podporujú aj naši priatelia v mestách a regiónoch ale aby k tomu došlo, tak štáty musia zaviesť svoje vlastné plány a musia efektívne prispievať k znižovaniu skleníkových emisí. Vy viete oveľa lepšie ako ja, že v USA e máme iné strany, ktoré chcú túto ctižiado znižovať a nechcú túto záťaž zdieľať. Pre mesta, regióny, pre rôzne priemyselné sektory je dôležité si vytvoriť takú platformu, ktoré budeme nielen diskutovať, ale ktorá bude prinášať aj výsledky. Je potrebné, aby sa zaviazali všetky sektory a aby sa spojili s mestami a regiónmi. Otázka je ale, či existuje takáto vôľa pre COP23, aby sa uznali aj tieto iniciatívy a aby sa zapojili do úvah pretože práve mesta, regióny a priemyselné odvetvia zdieľajú najlepšie postupy a môžu znamenať krok vpred v rozvoji v trvalo udržateľnom hospodárstve. Bojovať proti klimatickým zmenám to nie je len ekologická záležitosť, to ide ruka v ruke s účinným, efektívnym a zisk prinášajúcim podnikaním a na to je potrebná politická vôľa a dlhodobé vízie. Parížské ciele sú určite dobré, ale potrebujeme aktívne hľadať príležitosti pre ekonomický a sociálny rozvoj a ja dúfam, že nie len vlády, ale aj regióny, mesta a tak ďalej sa zídu a pochopia, že COP23 je príležitosťou, ako tento rámec implementovať. Teraz páni Barandika, nech sa páči. Dobrý deň, prajem dobré popoludne. Ďakujem guvernérovi, že je tu dnes medzi nami. Vypočuť si vás je ako závan čerstvého vzduchu po tých správach, ktoré prichádzajú od prezidenta Trumpa ku klimatickým zmenám. Vaše vystúpenie sa mi veľmi páčilo, keď ste vyzývali regióny a oblasti. Ja som z Baskická a Baskická vláda od roku 2016 e, pristúpilo k Parížskej dohode. Sme e, veľmi rozhodne e, začali spolupracovať na plnení týchto cieľov a na potrebe, aby sme e, podporovali udržateľný model aj v európskych inštitúciách už dlho. Pracovať na tom, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám, ktoré sú skutočnou hrozbou a myslíme na obehové hospodárstvo o vytváraní, ktorá je založená na vytváraní nových pracovných e, miest, ktorá je založená na recyklovaní. Ja si myslím, že tam sa musíme angažovať my všetci. Nebudem tu zbytočne niečo vysvetľovať. E, veľa údajov tu už padlo. Len by som sa spýtala pár vecí. Poprvé, Ehm, dlho sme diskutovali o frackingu, frakovaní v Európskom parlamente. Aký máte na túto tému názor? Tiež sme istý čas pracovali na obchodnej dohode s USA. Myslíte si, že obchodná dohoda EU-USA by mohla podporiť pokrok v tom, aby sme čelili tejto e, globálnej výzve alebo hrozbe. Moja politická skupina túto zmluvu alebo dohodu podporovalo, ale kvôli politickým zmenám sa k tomu nedošlo, ale ja si myslím, že by to bol veľmi zaujímavý bod v boji proti tejto hrozbe a záverom. V obchodných dohodách, ktoré sa teraz podpisujú z USA, USA hovorí, že bude mať nové dohody s Japonskom, zameriava sa na Indiu. Myslíte si, e, že tieto dohody budú znamenať pokrok alebo krok vzad v boji proti klimatickým zmenám? A posledná otázka. Vy ako guvernér štátu Kalifornia čo konkrétne pre vás znamená, že Donald Trump sa rozhodol odstúpiť e, dočasne Parížského dohovoru? Ospravedlňujem sa, budem musieť 18.30 byť na inom stretnutí, nikto ma nemôže nahradiť, teraz pán Ek. Ďakujem pekne. za vašu bilanciu v boji proti emisiem CO2 vám chcem poblahoželať. Chcem podporiť kolegu Házenkamp, ale chcem napriek tomu povedať nasledovné. Rád by som vedel, ako hodnotíte jednu z najväčších chýb <clears throat> Paríža, to znamená podiel dopadov týchto skleníkových plynov na e, stavy e, užitkových zvierat, e, čiže v porovnaní s dopravným sektorom. Globálny nástup, nárast teplot, znížený po 2% si vyžaduje redukciu nielen CO2, ale aj ďalších, ďalších škodlivých plynov, ako je metán napríklad. Pri terajšom trende Eh, ako sa stravujeme, tak všeobecná eh, globálna konzumácia mesa narastie o 70%. Ak nezmeníme naše stravovacie návyky, bude ťažké dosahovať tie ciele. Keďže obrovské svetové stavy užitkových zvierat sa podielajú na takmer polovici eh, týchto skleníkových plynov, metánu, chcem sa spýtať, či plánujete príslušné opatrenia, aby tie škodlivé dopady konzumácie mesa sa zredukovali podobne, ako to urobila, alebo to teda ako sa usiluje Čína. Čína chce e, v budúcich 12 až 13 rokov konzumáciu mesa znížiť o 30 možno ako kompenzáciu k tomu, že sa v Číne spúšťa jedna tepelná elektráreň po druhej. hoc aj je to ťažká téma, znižovanie konzumácie mlieka a mesa, mohlo by my, mysliteľné, aby hostiteľ budúceho klimatického samitu v San Francisku predložil podobne ambiciózny program, pokiaľ ide o hrozby voči ľudstvu. My vždy hovoríme, ten, kto nebojuje, tak už dopredu prehral. Civilizácia, ako ju dnes poznáme, s cheeseburgermi na tanieroch. E, musíme sa voči tomuto trendu postaviť s odvahou. Čo si o tom myslíte, pán guvernér? Please, other... Rešpektujte prosím čas, mám ešte 8 rečníkov. Pán Pedicini. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne hovorilo sa o emisiách a o fosílnych palivách by som ja radšej hovorila hlavne o podpore fosílnych palív. To sú miliardy dolárov, e, to je oveľa viacej financií, než to, než sa investuje do zdravotníctva. Veľa sa síce o boj proti fosílnym palivám bojuje, ale málo kto to robí. Francúzsko 1,5 miliardy, e, Nemecko 5 miliard. Kalifornia, ktorá ide cestou obnoviteľných zdrojov a je s najbohatšou zónou. A ja som e, z juhu Talianska, kde sa, ktorá je jedna z najchudobnejších. Naša skúsenosť je tam, že deje je ropa, veľmi často býva aj chudoba. Ešte sú aj ďalšie žiadosti o slovo. Budem naozaj musieť obmedzovať rečnícky čas, pretože ak by ste sa obmedzili, bude to užitočné pre všetkých. Pán Fleckstein. Vážený pán e, guvernér, som tu tak trochu exot, pretože som, nie, nie som z oblasti životného e, prostredia. Keď pred niekoľkými mesiacmi som sa pýtal v Washingtone, čo sa udeje, keď by vypovedal klimatickú zmluvu, tak som povedal, že neviem, čo sa udeje, ale jedno môžem e, zaručiť. Emotívnu vzdialenosť medzi naš, nami a Spojenými štátmi bude ešte väčšia. To nesúvisí len, len s klimatickými zmenami, ale i s ďalšími vecami, ktoré sa udiali v poslednej dobe. Iránska dohoda naposledy, o ktorej diskutujeme. Veľmi ma to zamestnáva, táto emocionálna vzdialenosť. Keď som vyrastal v 50. rokoch v Berlíne, tak spojenie s USA bolo veľmi pevné, veď verili sme sa to nezmení. Ale práve preto, že sa veci tak stiažili, je výborné, že muž, ktorý e, zastáva uh, klímou, e, e, zväzky rovnakého pohľavia a tak ďalej, že je tu s nami a že nám jasne ukazuje, že Spojené štáty americké neznamenajú len svojho prezidenta, ale že je to množstvo politikov, ktorí s nami chcú spolupracovať. Teším sa, že ste tu, pán guvernér. Pani Besera, nech sa páči. <clears throat> Vážený pán eh, guvernér, vy ste tu ako eh, hlavný kazateľ, ktorý v oblasti klimatických zmien v čase, keď naše ekonomiky potrebujú eh, zostúpiť z piedestálu určitý Samson, ľudia, ktorí majú väčší záujem o pracovné miesta a nie klimatické zmeny. Už sa tu poznamenalo za posledné roky, že e, te, to zmeny z CO2 sú v korelácii. Toto sú slova bývalého predsedu e, Greenpeaceu, pán Určite mnohí by povedali, že veda sa tu nezhoduje, ale v roku 2007 dokon eh, IPCC varoval, že nemali by sme uznávať, že tu máme eh, nelineárny systém a dlhodobé predpovede sú jednoducho nemožné. Je to tak, nie je to tak trochu arrogantné tvrdiť, že, že eh, ľudstvo a vplyv na topenie sa e, povrchu ľadovcov nie sú predsa vozidlá na Marse a tam sa takisto to deje. Nebude to náhodou viac súvisieť so Slnkom a s mnohými inými vecami, nie len CO2. E, väčšina E, väčšiny sú väčšiny a ja sa obávam, že bežní ľudia budú strácať pracovné miesta. Nedokázali sme, že CO2 je príčinou a stal sa to len kultom veľkých spoločností. Pán Feria. Ďakujem pekne, pán guvernér Brown, že ste tu dnes medzi nami. Uh, Spomínali ste viaceré veci, e, e, akým spôsobom Kalifornia sa venuje klimatickej politike. Spomenuli ste federálnu vládu. V roku 2017 to bude asi najteplejší rok v celej histórii. Moja krajina, Portugalsko, zažilo naozaj najhorúcejšie leto za posledných 180 rokov. Mali sme veľké požiary, ktoré rovnako ako v Kalifornii zničili celé tisíce hektárov lesov. ...148 tisíc hektárov eh, lesov, ktoré boli chránené. Zasiahlo to 24 portugalského kontinentu. Mali sme asi 40 smrteľných e, obetí a máme teda naozaj obrovské straty. Ide to desiatok miliónov eur. Ako sa hovorí v Portugalsku, Portugalsku nezhoreli už len kamene. A tieto požiare ale nesúvisia len s klimatickými zmenami. Ale zdá sa, že klimatické zmeny napríklad pán prezident Trump stále popiera. E, rovnako sú zvýšené rizika zemetrasenia. Mám pocit, že postupne sa to okno zatvára, tie príležitosti, aby sme mohli niečo robiť. Mali by sme byť ambicioznejší, <laughs> mali by sme mať jasný cieľ. Vy tu, pán guvernér, neustále opakujete, že klimatické zmeny sa týkajú nás všetkých, že je to náš spoločný osud a že sa musíme rozhodnúť a zareagovať a musíme zmeniť náš spôsob života, vypušťať menej emisí, ale ako to zabezpečiť, keď jedna zo zásadných krajín sa nechce zapojiť do kolektívneho úsilia, ktoré je potrebné, aby sme zabezpečili udržateľnú budúcnosť pre nás, pre všetkých. A ja dúfam, že COP23 v nás ešte vyvoláva ešte nejakú nádej na to, že ešte niečo zmeníme. Aj tu sa jasne ukázalo, že USA nie je len Washington a ja vám za to, pán guvernér, naozaj veľmi ďakujem. Ďakujem rovnako za vašu dobrú vôľu. Želal by som si, keby ste dokázali niečo zmeniť tú tvrdošinnosť americkej centrálnej administratívy a želal by som si, aby Trump už nebol znovu zvolený. Ďalšia rečnička. Aké sú výzvy nášho storočia? Migrácia, životné prostredie a ne, správna e, cesta nie je tak, že budeme budovať múry a zakrývať realitu, ako niektorí robia. Migrácia klimatická už začala v Európe preto oceňujeme váš holistický prístup k sociálnym a ekologickým problémom, ktoré vyžadujú multidisciplinárny prístup. Potrebujeme diskutovať o, obmedzenom rozvoji, ale len pre niektorých žiaľ. Mali by sme byť sociálne aj ekologicky zodpovední. Klimatické zmeny sú jasné pre, e, pred všetkými, hoci mnohí to negujú. Práve Trump tiež neguje tieto klimatické zmeny. A pritom tu máme príležitosť, ktorú treba využiť. A bola iniciatíva aj guvernérov a samozpráv e, konať my v Európe sme išli cestou obehového hospodárstva, začali sme touto cestou a je to aj e, možno e, nejaká revízia tradičnej politiky, ale znovu v optikou. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán guvernér. Od antických období sa vlastne e, ľudstvo pohybuje. Niektorí migrujú, aby našli nové príležitosti inde, iní utekajú pred konfliktami, dnes ľudia utekajú pred dopadmi klimatických zmien, to sú tzv. klimatickí utečenci. Toto sme na ostrovoch Fidži videli s vlastnými očami, ale aj v Afrike, v Čade, kde vlastne klimatické zmeny sú jasne hmatateľné a viditeľné. Pán guvernér, hovorím to aj vzhľadom na tie vyjadrenia, na deklaráciu z New Yorku, ktorá bola podpísaná minulý rok. Oteplovanie a socioekonomický kontext, ktorý s tým súvisí, to sú faktory, ktoré sú zrejme. Vidíme, že máme stále väčší počet utečencov klimatických, nemusím vás vôbec presviečať. Vidíte to aj u vášho prezidenta, ktorý šíri strach a napätie napríklad proti tým, ktorí prichádzajú k nám. To sú ľudia, ktorí utekajú pred extrémnymi klimatickými scenármi. Každý deň tu máme dočinenia s falošnými informáciami. Radi by sme mali na našej strane taký štát, ako je Kalifornia, štát, ktorý bojuje proti politickej, e, politickému ladeniu pána Trumpa, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Musíme robiť všetko preto, aby sme pomohli týmto ľuďom, ktorí utekajú pred klimatickými zmenami. Potrebujeme koordinované opatrenia na to, aby sme fenomén utečenectva zvládli. Želám vám všetko dobré, želám vám všetko dobré na ten summit klimatický, aj pokiaľ ide o vaše ďalšie snahy vo vašej krajine. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán, pán uh, guvernér. Ja som z väčšiny a je mi ľúto, že sa pán Trump stiahol z Parížskej dohody, možno už o 4 roky nebude v úrade, ale my tu v parlamente všetci vieme, aké dopady majú klimatické zmeny v subsaharskej oblasti a pokiaľ ide o budúce migračné tlaky. Bolo to tu práve povedané, budeme v, mojej komisi- v mojom výbore hlasovať o koncepte klimatickej zmene, o klimatických zmenách a klimatických utečencoch. Je to nový koncept. Takisto vieme, ako Tichomorské ostrovy sú zaplavované, ale počúvame menej, pokiaľ ide o dopady na Spojené štáty americké. Očakávate takisto, že tu, bude, že tu budú väčšie tlaky migrantov? Bude vaše polnohospodárstvo takisto, takisto mať takýto dopad? Ako chcete produkovať elektrínu v budúcnosti? Budete robiť fracking, alebo budete mať atomovú energiu, alebo budete, aby ste mohli po, poháňať e, klímu, ktoré potrebujete to ako takisto elektrické vozidla, alebo budú tu výpadky energie. Takže iba takých pár informácií na záver, ktoré by sme od vás mohli dostať, pán guvernér. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Brown, nech sa páči, teraz máte slovo nielen na dve minúty. Neočakávate, že na toto všetko odpoviem, nie? nemáte ani čas. Mimochodom, klimat, klímy sú veľmi efektívne energeticky a naše domy e, sú klimaticky e, sú pozitívne voči klimatickým zmenám, pretože e, máme pasívne solárne kolektory, ktoré vlastne na jednej strane zbierajú slnečnú energiu, ale na druhej strane ju aj chránia pred nadmernou Takže minimalizujeme využívanie klimatizácií a máme veľa migrácie. V Kalifornii samozrejme máme veľké množstvo obyvateľov, ktorí sa narodili v iných krajinách, takže veľa ľudí už k nám došlo. Niektorí nelegálne, niektorí legálne. A napriek tomuto všetkému klimatické zmeny sa dejú oveľa rýchlejšie ako v priemere u nás priemere Spojených štátov amerických. A treba povedať, že samozrejme aj naša, náš štát bude postihnutý klimatickým zmenám. Týmto sa dostávam k tým informáciám, ktoré sme tu počuli, ktoré popierajú, ktoré popierajú. Myslím si, že to boli predovšetkým britskí poslanci. Ste veľmi dobre vzdelaní, istotne ste hovorili e, veľmi peknou angličtinou, ale jednoducho sa mýlite a tie krokodílie sily, e, slzy, ktoré tu prelievate za chudobných, tie nás tu nepresvedčia, vôbec nie sú presvedčivé. E, práve naopak, treba jednoducho rešpektovať našich hostí. Ja som nehovoril o vás, ja som hovoril o druhom pánovi, ale môžem vás tam začleniť pretože jednoducho tá vaša retorika, ktorú sme tu počuli, či ste to prečítali rýchlo, ste to prečítali a očakávate, že na to ja mám teraz reagovať, tak je to oveľa komplikovanejšie, ako e, keby ste boli hovorili jedným hlasom. Vy ste sa vyjadrili, mali ste možnosť, teraz sa môžem zase vyjadriť ja. A chcel by som poukázať na to, že tu je táto rozmanitosť. Takto toto vo svete už chodí. Takúto diverzitu máme v Spojených štátoch amerických. Sú tam veľké spory, nezhody, ale nakoniec sa vždy podriadíme vôli väčšiny. A toto je jednoducho tá výzva, ktorá je tu pred nami, pretože vždy sú tu určité nezhody a už som aj hovoril a povedali to aj ostatní, že jednoducho nerobíme to, čo by sme mali urobiť na to, aby sme skutočne dosiahli ten konsenzus našej snahe ísť dopredu a to jednoducho bude ťažké. A to hovorím teraz tým, ktorí sa vyjadrili opozičným spôsobom. A tie pripomienky, že to je to nejaký kult a že vedci, ktorí sa tomu venujú, tí by vám mohli povedať e, skutočne, aký to má dopad. Treba to brať ako skutočnosť. Môžete vy kritizovať aj správu IPC a môžete povedať, že veci sú jednoducho podplatení, ale pravdou zostáva, že všetky výsledky zo strany vedcov poukazujú vo väčšine na to, že klimatické zmeny existujú, že to bude mať dopad a že to bude mať ešte oveľa väčší dopad v najbližšej budúcnosti. Takže toto je niečo, o čom vás ja tu nebudem presviečať, pretože vy ste presvedčení o svojom a veríte tomu ale teším sa, že ste sa vyjadrili, pretože to iba naznačuje, aké tu máme problémy. Máme takéto problémy podobné aj v Spojených štátoch amerických, aj v Európe, aj vo zvyšku sveta a preto jednoducho musíme bojovať, aby sme presvedčili aj vás. Ja som presvedčený, že veda dokáže zmerať tie zmeny, ktoré zaznamenávame, nebudem tu teraz citovať všetky tie dôkazy, je to jednoducho ohorujúce, dokonca aj vláda Trumpova nemohla jednoducho poprieť tie správy, ktoré sa dozvedeli od vedcov, ani teda ľudia Trumpovi jednoducho nemohli povedať, že tie správy, ktoré dostali k nahliadnutiu, sú falošné, pretože to došlo zo strany od rešpektovaných vedcov a to, čo hovorí IPCC, e, tam sa iba uvádza, že sa podcenie tá situácia v súčasnosti, takže budú tu takéto dišputy aj v budúcnosti, ale tešíme sa z toho, že toto popieranie klimatických zmien už postupne začína upadať a nie len tu, ale aj v e Spojených štátoch amerických. Čo je zaujímavé, títo, čo to popierajú, dostávajú väčšiu pozornosť, ale vzbudzuje to jednoducho Zbudzuje to práve opačný efekt, efekt pretože nie stále viac ľudí presvedčených o tom, že klimatické zmeny nie sú, ale toto presvedčí stále tých, aj tých, ktorí boli doposiaľ proti, o tom, že klimatické zmeny sú. A teraz by som na záver už povedal to, že generácia metánu, alebo produkcia metánu, pardon, ktorá vlastne e, je tu z produkcie polnohospodárskej, to treba takisto brať vážne, treba urobiť niečo v tejto oblasti aby sme znížili také vplyvy ako napríklad e, práve ten metán. To sú takí krátkodobí, ale krátkodobé vplyvy na klimatické zmeny, ale majú oveľa väčšiu silu. A takýmto spôsobom vlastne chceme znížiť tieto klimatické e, emisie tých skleníkových plynov a dúfam, že takýmto spôsobom sa potom budeme môcť venovať viac práve CO2. Ale tým napríklad, že si kúpime hamburger, alebo nejakú dodávku, to nám to takisto demonstruje ten náš životný štýl avšak ako vieme, každý musí začať sám od seba ale predsa len potrebujeme určité také hraničné ciele, aby sme potom mohli rozdeliť tú, tú našu stratégiu na jednotlivé sektory, napríklad na dopravu, odznelo tu letectvo, takisto na, lodná doprava. Takže toto všetko potom doplňa ten celkový obrazec, tú mozaiku toho celkového cieľa. A každý potom môže sám za seba urobiť možno svoje vlastné voľby, pokiaľ ide o to, čo je, ale ak budeme mať takýto široký konsenzus, ak budeme mať dosažiteľné ciele, ktoré sa budú dať vymáhať a znížime emisie skutočne na tú hodnotu, kde to musíme, aby sme dosiahli nulové emisie do roku 2050, alebo dúfam, že teda aj skôr. Podali sa nám nájsť iné spôsoby a iné možnosti, ako jednoducho každý z nás môže zvládnuť tieto zmeny. Neočakávame teraz od nikoho nejakú abstenciu. Inovácia je skutočne elegantná a vidíme, že sa nám dá budúcnosti dosiahnuť oveľa viac s menšou námahou. To znamená, na to, aby sa vyprodukoval nejaký výrobok, sa stále viac potrebuje menej energie, pretože vlastne sa zvyšuje miera informovanosti a technológia ide stále dopredu. A my chceme, aby jednoducho tá naša uhlíková stopa bola stále ľahšia. A to sa dá dosiahnuť práve cez ľahkú technológiu, cez prelomy v oblasti vedeckých eh, objavov. My v Kalifornii sme napríklad znížili v rámci našich programov, ktoré sú skutočne veľmi agresívne, práve emisie skleníkových plynov v porovnaní s ostatnými štátmi. Napríklad od poslednej recesie Kalifornia vytvorila zhruba 2,5 milióna nových pracovných príležitostí, takže vidíme, že to je absolútny motor hospodársky. A toto všetko dosahujeme prostredníctvom informovanosti, a takto môžu ľudia skutočne ovplyvniť tieto zmeny. Nedá sa to urobiť zo dňa na deň a skutočne si to vyžaduje ten koncenzus. Nemôžeme to niekomu natlačiť do hlavy, my tu ideme a postupujeme demokratickým procesom, takýmto spôsobom dosahujeme tie ciele, ktoré sme si spoločne stanovili. Takže keď sa nám podarí, tak to spoločne zvládime. Samozrejme, treba, zniž, treba zrušiť dotácie uhlíkové, Takisto tie otázky, ktoré sa týkali obchodu. Sú tu určité problémy, ktoré súvisia s obchodom. Napríklad zamestnanci v Amerike zarábajú 20-30 dolárov za hodinu a v Mexiku v tej istej automobilke zarábajú iba dolára pol. To je samozrejme niečo, čo nie je v poriadku. A takým, keď sa na to pozrieme spoločne, tak vidíme, že máme pred sebou veľkú výzvu Nechceme vytvárať bariéry, chceme vytvárať ži- svet, ktorý bude fungovať v poriadku pre všetkých nás. Avšak ľudia, ktorí hovoria, že netreba nič urobiť e, e, v oblasti klimatických zmien a že chcem povedať, že tí, čo na to doplatia, budú tí najchudobnejší, nebudú to tí bohatí. Pretože tí bohatí budú jednoducho e, vyzbrojení proti týmto zmenám. Takže tí, čo najviac na to doplatia, budú práve tí chudobní. A my musíme robiť všetko preto, aby sme znížili tú priepas medzi tými bohatými a tými extrémne chudobými, pretože vidíme, že sa to týka jednoducho miliónov ľudí. Takže neurobme chybu. My chceme, aby sme sa vyhli dopadom, pretože tie dopady klimatických zmien budú civilizačné. Ak sa nám nepodarí nájsť správne riešenie, tak to jednoducho našu spoločnosť celú e, spraví e, horšie zvládnutelnú, a budeme mať jednoducho veľké problémy. Budeme mať zniženú poľnohospodárskú výrobu, budú sa šíriť takisto tropické choroby a budeme mať zvyšujúce hladiny morí, oceánov. Vidíme, že sa to už deje, stačí sa pozrieť iba na obdobie ostatných 20 rokov. Takisto vieme, že skleníkové emisie a CO2 sú v maximálnych hraniciach. Nevideli sme to takto nikdy v minulosti a stále to rastie. A my vieme, že tie 2% jednoducho možno nebudú ani adekvátne, že iba percento a pol by stačilo. Je tu jednoducho veľká neistota. O tom vás chcem uistiť, že ľudia nevedia presne, že čo treba urobiť, ale musíme naslúchať e, práve vedcom, ale keď sa iba povie, že nebudeme veriť vedcom, tak potom čo? To je veľmi riziková, riziková, rizikové rozhodnutie. Chcel by som povedať, že jednoducho sila ľudstva, sila nanotechnológie, genetické technológie, nukleárnej e, sily, to sú všetko priemyselné procesy. Ľudia jednoducho vyprodukujú a budú potrebovať viac energie, čím viac nás bude. Pred pár roky sme mali 300 miliónov aut, teraz už máme 3 miliardy aut. Vidíme, že tá krivka našej spotreby ide stále hore. A toto môže byť skutočne deštruktívne a smrteľné. Avšak tá otázka, že sa rozhodneme postupovať cestou múdrych postupov, ako vidíme, tak tam by vlastne tá krivka išla iba na horizontálnej rovine. Napríklad Martin Rees z Veľkej Británie, kráľovský vedec, povedal, že príležitosť ľudstva, aby sme prežili 21. storočie na úrovni 50 pri najlepšom. Takže vidíme, že toto sú jednoducho vážne veci, ktoré musíme čeliť a ktoré musíme zvážiť. Všetky individuálne kroky sú skutočne veľmi dôležité. Musíme budovať konsenzus, musíme byť, prijať praktické kroky a musíme to robiť v, za veľmi krátku dobu. CAP23 je dôležitým ďalším krokom. 1992 som bol v Riu, keď sa rámec pre klimatické zmeny prvýkrát e, vôbec vyslovil. Bol tu veľký optimizmus a teraz po celých tých krokoch stále o tom bojujeme. Určité krajiny vôbec veľa toho nerobia. A vedecké chápanie naďalej e, sa ešte len zbiera, takže ako pokročíme vpred. Nemyslím si, že klimatické zmeny sú jediným našim problémom. Je veľmi ľahké spustiť za dve minúty jadrovú bombu a tak ďalej a tak ďalej. Hrozby sú teda mnohé, odmeny sú veľké. Vytvorili sme toľko bohatstva, že nám to dáva určité uspokojenie Myslíme si, že všetko je v poriadku, lebo v tejto miestnosti sa nám to javí OK, ale nie je to v poriadku. Smerujeme e, k zničeniu, ak sa neotočíme. Parížská dohoda bola obrovským krokom, správnym smerom. Ak chceme presmerovať našu energiu, CAP23 je ďalším krokom, CAP24 a tak ďalej. Takže môj apel je ten, vedu treba brať vážne, zmysluplné budúce kroky takisto a ak tak budeme činiť, vytvoríme svet, ktorý bude fungovať lepšie než ten terajší a určite lepší, než by fungoval, keby sme e, sledovali odporúčania tých, ktorí hovoria, že to nie je problém, zabudnime na to. Je to veľký problém, budeme potrebovať technologické e, naozaj prielomy, Potrebujeme aj lacnejšie, kvalitnejšie mm, batérie, vodíkové vozidla, ktoré sú menej nákladné než tie dnešné a mnoho ďalších vecí. Máme množstvo aktivít, množstvo vecí, ktorým venujeme pozornosť. Používame množstvo peňazí na zábavu. Zaujímame sa, ktoré týmy e, vyhrávajú. Ale ľudstvo je na prelome ale my máme toľko vedomostí a zodpovedností, že by sme mohli v tom niečo urobiť. Ja teda apelujem, viem, že dokážeme skombinovať zelené kroky s ekonomickým pokrokom, ale nedá sa to urobiť bez veľkých vedeckých vhľadov, bez inteligencie a spolupráci. To je môj apel. Vy v EU robíte viac, než my robíme v celých Spojených štátoch, možno nie viac než Kalifornia, ale my všetci by sme mohli ešte urobiť viac a urobíme viac, ak sa otvoríme pravde, ak budeme seriózni, pokiaľ ide o skutočné problémy a nebudeme sa venovať hlúpostiam, o ktorých často hovoríme. Toto nie je čas na seba uspokojenie či nečinnosť. Je to čas na odvážne, kreatívne kroky a EÚ je kľúčovým lídrom, či sa nám to podarí alebo nie. EÚ bude podporovať ďalšie krajiny, určite Ameriku. Ja som prišiel preto, pretože vyrobíte naozaj veľa. Nie každý bude súhlasiť, ale je to super. Pokračujme a nenechajme sa odradiť, pretože pretože nerobíme tie správne auta, či nejeme správnu stravu. Je tu množstvo spôsobov dostať sa k cieľu. Určite tu budú spôsoby, ako vyriešiť mnohé problémy a budeme to vedieť urobiť a politicky. Treba preto získať podporu voličských základní. To je demokracia. Musíme byť presvedčiví, presvedčiť nás samých, aby sme šli ešte ďalej. A to je môj záverečný apel, vlastne jediný, Treba robiť viac, vieme to robiť. A vy ste veľmi mocná skupina ľudí, ktorí môžu zabezpečiť to, že svet sa pustí správnym smerom a zostane na ňom. Je tu ešte jedna otázka pána Peterleho. Ja, moja chyba, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán guvernér, ja by som len chcel vám poblahoželať k klimatickej lancii USA a želám vám veľa úspechov. Som presvedčený, že to posilní dôležitý e, element transatlantickej spolupráce. Ďakujeme za vašu prítomnosť. Ďakujem, bola to moja chyba.